povedanie na komisiu nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. A teraz eh, pani Garcia Pérez eh, a autorka tejto otázky. Pani, komis- pani komisárka, mm, Mrzačenie ženských pohľadných orgánov je medzinárodne uznavené ako um, čin, ktorý je proti ľudským právam a je to vysoká, veľmi hlboká diskriminácia, ktorá je praktizovaná na ženách a je, to, je, sú to porušované základné práva žien, základné práva detí, takisto je to porušenie aj fyzickej celistvosti e, ľudského tela a asi 120 miliónov e, žien po svete e, boli predmetom takéhoto zmrzačenia a v júni bola prijatá, e, bola prijatá rezolúcia OSN e, na elimináciu e, dosačovania pohľadných orgánov žien a v tomto tejto, v tejto rezolúcii sa volá potom, že je potrebné e, bojovať proti tomuto javu s prostredníctvom osvety, vzdelávať e, lekárov, zdravotnícky personál, a, ktorí majú podporovať e, ženy a dievčatá, ktoré sú v ohrození toho, že budú podstúpené tomuto javu. Chcela by som spomenúť Kali Dialo, aktivistku zo skupiny, a, a, ktorí bojujú proti tomuto javu. Ja to nikdy nezabudnem. Ja som mala 12 rokov, sestra bola, mala 10 rokov a boli sme ako každé leto e, na, na vidieku a jeden deň sme išli navštíviť e, tetu a nič som netušila, ani nič som, teta ma zavolala do kúpeľne a niekoľko žien ma chytilo a roztiahlo mi nohy ja som plakala, ja som ten nož nevidela, ale som to ho cítila, bolo tam množstvo krvi, plakala som, oni mi hovorili, neplač, neplač, je to predsa hanka hamba, keď žena plače a až teraz si sa stala skutočnou ženou a moja mama prišla e, sa na, to, sa na mňa pozrieť, e, poboskala nás všetkých. Bo v Afrike je tu platí právo rodičov, ktorí rozhodujú o smrti alebo byti či nebyti svojho vlastného dieťaťa. Takže toto je skutočný popis toho, čo sa udialo a milióny žien vo svete aj v Európe sú naďalej obeťou takýchto praktík. A v krajine, kde sú obete e, zmrzačovania pohlavných orgánov, e, sa to deje vo veľkom. A pre ženy, ktoré sú v Európskej únii, deje sa to často ešte v tých krajinách, odkiaľ ich e, pochádzajú ich rodičia. A Deje sa to však minimálne aspoň v 13 európskych krajinách. Komisia v roku 2013 publikovala oznámenie, ktoré sa týkalo eliminácie FGM, e, kde boli rôzne opatrenia v snahe eliminovať takéto praktiky. My sme sa chceli spýtať komisie, aké kroky boli podniknuté v rámci toho boja proti tomuto javu a čo majú členské štáty prijať e, a akú legislatívu uplatňovať, alebo ako ju uplatňujú tak, aby sa tento jav eliminoval a ako sa tento jav alebo boj proti tomuto prejavuje v externej politike Európskej únie, ako sa to prejavuje takisto aj v justičnej oblasti. Ehm, ako je tu ďalšia téma, ktorá s týmto súvisí, je to, aké konkrétne opatrenia príjme komisia, aby zabezpečila ochranu žiadateľov o azyl, ktoré s dôvodom azyl, žiadosti o azyl práve je to, že boli podrobené FGM. Takže ako vidíte, je tu množstvo otázok, ktoré nás trápia a chceme e, vidieť boj proti takýmto praktikám skutočnými hmatateľnými aktivitami a krokmi a musí sa to dostať aj na prvé miesta medzinárodnej agendy, pretože keď sa nebudú uplatňovať takéto zákony, tak potom vlastne neprinesú svoj, svoj význam a jednoducho takéto praktiky e, sú proti základným právam e, žien a dievčat. A takisto nesmieme zabúdať aj na tú spoluprácu, ktorá prebieha medzi verejnými orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti, pretože to je tiež podstatné v rámci boja proti týmto brutálnym praktikám, ktoré by naozaj už nemali v Európe existovať v 21. storočí. A keď niekto chce nejakým spôsobom odôvodňovať takúto prax akýmkoľvek zôvodnením musíme jasne a nahlas povedať, že takéto tradície a kultúra už naozaj majú. Keď sa tam začína začínajú ľudské práva. Teraz za komisiu pani Jourova. Uh, Ďakujem. Chcem sa poďakovať parlamentu pani Garci Berez jej úsilie v snahe odstrániť eh, zmršečovanie ženských pohľadných e, orgánov a taktiež chceme zôrazniť, že v našom oznámení práve na túto tému sa uvádzajú konkrétne kroky. Schválili sme toto oznámenie 25. novembra 2013. Komisia jednoznačne opakuje, aký postoj voči všetkým formám násilia voči ženám, vrátanie e, tohto zmržovania ženských pohľadných orgánov. Je to porušenie ľudských práv a práv dieťaťa. Taktiež e, je to porušením e, fyzickej integrity e, žien a dievčat a spôsobuje to celoživotné následky na ich zdraví, dokonca to môže viesť až k smrti. V súčasnosti komisia spolu s ESVČ prijíma ďalšie kroky vyplývajúce z vyjadrení v oznámení čo sa týka e, šírenia osvety. Podľa odhadov zhruba 125 miliónov e, obetí na celom svete týchto praktík sa objavuje a 500 tisíc obetí e, je iba samotnej Európskej únii. Máme len málo dôveryhodných informácií o tom, prečo kto to robí a kde presne dochádza k tomuto mrzačeniu a preto zlepšenie našich informácií je jedna z našich priorít. Spolu s Európskym inštitútom pre rovnosť chceme vyvinúť spoločné metódy a ukazovatele na to, aby sme dokázali vyhodnotiť mieru rizika MPO vo všetkých členských štátoch. Európsky inštitút vo svojich štúdiách nám poskytne informácie o dôvodoch či už viac šíriaceho alebo upadajúceho fenoménu MPO v členských štátoch. A to nám pomôže vytvoriť efektívnu eh, stratégiu boja proti týmto praktikám. Teraz, eh, čo sa týka prevencie, na to, aby sme dosiahli sociálne zmeny, ktoré sú potrebné na to, aby rodiny upustili od týchto praktík, eh, sú potrebné aj iné kroky ako právneho charakteru a preto komisia podporuje a nadalej bude podporovať e, činnosť priamo na najnižšej úrovni. Chce do toho zapojiť komunity, ktoré vykonávajú MPO aj v EU, aj v zahraničí. S týmto cieľom komisia chce onedlho otvoriť e, konanie e, na návrhov v hodnote 4,5 milióna eur, aby sa vykonali projekty e, na boj proti týmto škodlivým praktikám v EÚ. Komisia v súčasnosti financuje štyri e, národné osvetové kampane, ktoré spustili členské štáty ktoré sa zameriajú práve konkrétne na tento fenomén mrzačenia pohľadných orgánov žien. V našich e, zahraničných krokoch chceme taktiež podporovať projekty, ktoré sa snažím bojovať proti tomuto fenoménu. To zhrňa aj projekty s konkrétnym prvkom spravodlivosti alebo s vytváraním ochranného prostredia pre práva žien. Vďaka podpore Európskeho parlamentu sa vytvorí aj platforma na internete pre odborníkov, ktorí budú môcť nadobudnúť kontakt s dievčatami, ktoré sa vystavujú tomuto riziku a taktiež ďalšími osobami, ktoré eh, sú zainteresované do tejto činnosti. A chcem sa vám poďakovať za túto vašu podporu. Komisia pracuje na tom, aby zahrnula mrzačenie pohľadných hranov do oznámenia, e, kde budú pokyny členským štátom o integrovanej forme systému ochrany práv dieťaťa. Ako chceme chrániť obete? Smernica o právach obetí by sa mala transformovať v praxi v novembri 2015. Táto smernica zabezpečuje, aby obete MPO mali ľahký prístup k špecializovaným eh, formám starostlivosti a taktiež ich bude chrániť pred eh, fyzickým eh, alebo psychickým mm, poškodením integrity. Taktiež komisia sa organizovať semináre s členskými štátmi o uplatňovaní tejto smernice v praxi. Nedávno takýto seminár prebehol minulý týždeň, konkrétne 6. februára keď sme si pripomenuli Medzinárodný deň nulovej tolerancie voči mrzačeniu pohľadný orgánov žien. Komisia taktiež e, e, distribuuje e, vzdelávací materiál pre odborníkov v právnej oblasti vo forme prostredníctvom svojej platformy e-justice. Chcela by som sa teda vyjadriť k externej dimenzii tejto našej práce. Prístup k formou spravodlivosti a taktiež presadzovanie práva, ako aj ochrana práv žien, vrátanie práva netrpieť v dôsledku tradičných škodlivých praktík. To sú priority, ktoré sú zahrnuté tiež v politickej strategii EÚ a tiež v externých krokoch EÚ s cieľom podporovať ženy. Na to, aby sme podporovali rodovú rovnosť, chceme využívať dialógy na tému ľudských práv a politické témy s organizáciami na ochranu ľudských práv. Tam poukazujeme na tieto témy. Ďalej po druhé tiež podporujeme iniciatívu informovanosti a lobizmu tak, aby sme zlepšili národnú legislatívu a rozvoj vhodných eh, politických rozhodnutí na národnej úrovni v oblasti práv žien a po tretie podporujeme taktiež iniciatívy budovania kapacít eh, pre predstaviteľov vlád a taktiež eh, osvetové kampanie vo všetkých sektoroch spoločnosti. Raz ročne sa organizuje genderové školenie na pôde ESVČ. Toto školenie sa zameriava na zamestnancov z ESVČ komisie aj Európskeho parlamentu, ktoré majú sídla v delegáciách a na misiách v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a taktiež členských štátoch od roku 2012 Amnesty International taktiež prezentuje e, konkrétne seminári, semináre o ukončení tejto praktiky mezočenia ženských pohľadných orgánov. Ďakujem pekne, pani komisárka. Pustíme sa do zoznamu hlavne rečníčok. Najskôr pani Le Grip za EPP na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pri príležitosti tohto medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohľavných orgánov skupina EPP sa plne e, podiela na tomto boji pro, na, za odstránenie takéhoto mrzačenia. Je to naozaj škandál, ktorý musí skončiť. Všade vo svete každý rok zhruba 3 milióny žien, e, mladých žien a veľmi e, malých dievčat, ktoré znášajú takéto skutočné e, muky e, v mene tzv. sociálnych tradícií alebo z náboženských alebo kultúrnych dôvodov. Na e, území EÚ je to zhruba pol milióna žien a dievčat, ktoré taktiež musia zažívať takéto naozaj nepriateľné, netolerovateľné postupy. Skupina EPP naozaj víta angažovanosť Európskej komisie a akčný plán, ktorý bol predložený v novembri 2013. Lutujem, lutujeme však, že tento akčný plán e, ktorý mal byť veľmi ambiciózny, nebol e, však e, sprevádzaný konkrétnym harmonogramom Nehovorilo sa tam o, o konkrétnom uplatňovaní ani o nejakých veľmi presných účinných opatreniach, ktoré by mali posilniť boj e, všetkých e, proti takému tu mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. E, pani komisárka, ja beriem na vedomie veľmi presné návrhy aj záväzky a E, konkrétne budúce kroky, ktoré ste tu opísali, bereme na vedomie, idú správnym smerom, reagujú na to, čo chcela táto e, otázka na ústne zodpovedanie dosiahnuť, teda aby sme zašli ďalej a aby sme skutočne mali e, cestovnú mapu, aby sme e, mali jasne vytýčené smerovanie, ale nečakajme ďalší rok na to, aby sme sa opäť vrátili k tejto téme. Čakáme na konkrétne záväzky Teraz za socialistov a demokratov pani Arena na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pani komisárka za to, čo ste nám práve povedali. Je to akýsi zoznam e, akcií, ktoré môže uskutočniť Európska komisia. Na samozrejme tento zoznam celkom úplný teší a e, týka sa prístupu k zdravotnej starostlivosti, ochrany e, dievčat, žien, E, týka sa aj žiadateľov o azyl a taktiež ide o e, šírenie tejto snahy komisie zakročiť voči takémuto mrzačovaniu, ale súhlasím s predrečničkou, nemáme žiaden konkrétny harmonogram v súčasnosti a Máme teda tento zoznam teraz na stole, ale ja sa pýtam, e, ako to vyzerá s konkrétnymi dátumami. Ten cieľ závisí aj od e, zberu údajov. To nie je ľahké. Mne sa ťažko dokazuje e, to, že členské krajiny majú úspešné e, postupy, ako ich chcete vyhodnocovať. Keď sa teraz hovorí o medzinárodnej ochrane takýchto žien a dievčat, ktoré by nemali byť e, vrátené do krajiny, kde sa e, takéto mrzačenie praktizuje. E, vraj sú isté bezpečné krajiny, ktoré by obriezku nepraktizovali, ale pritom vieme, že v niektorých oblastiach takýchto krajín sa predsa len obriezky realizujú. <clears throat> Potom nám povedia, že dievčata práve do týchto oblastí nevraciame, ale keď pochádzate zo severu a vrátia vás na juh, tak to možno, že nie je úplne najlepšie lepšie. Čiže mnohé otázniky vo vzťahu s tým, čo robia členské krajiny v rámci boja proti obrieske. Vy teraz máte teda ten zoznam dobrých úmyslov komisie, ale ja by som chcela vedieť, čo konkrétne navrhuje rada, hlavne čo sa týka uh, uplatňovania týchto jednotlivých krokov. Ďakujem pekne teraz na dve minúty pani von Štorch za EKR. Ďakujem, pani predsedajúca, e, vážené e, dámy. Dobrý večer, vážení páni. E, problém mrzačenia ženských pohľadných orgánov nie je európskym problémom, zdá sa. Tento pojem vyvoláva dojem, ako by išlo o problém afrických kmeňov a ich rituálnych praktík. To už by bolo dosť zlé, ale tento problém jednoducho sa pristahoval k nám a teraz tu dochádza aj u nás k týmto hrozným činom, k týmto zločinom u nás chcem povedať, že kto vykonáva eh, mrzačenie ženských eh, pohľadných orgánov eh, z akýchkoľvek náboženských dôvodov nie je súčasťou nášho kultúrneho kruhu, taktiež k nám nepatrí a nemôže sa u nás integrovať. Nebudeme ani tolerovať túto obriezku, ani akceptovať. U nás nebude dochádzať mrzačeniu. Muži, ženy, chlapci a ani dievčatá, ani deti. Koniec zoznamu. A čo sa týka týchto e, zločinov v Afrike, e, k tomu chcem povedať nasledovné. Dievčatá v Afrike potrebujú e, pomoc. Mizereor odhaduje, že 157 miliónov detí každoročne konkrétne dievčaty je posunutých týmto fenoménom. Mnoho z nich dostáva pomoc, isté, že nie všetky. Mm, možno sa e, nepáči toto tvrdenie mnohým, pretože chcú e, vytvárať e, obraz nepriateľa a pritom veľkú väčšinu tejto pomoci poskytujú organizácie rozvojovej pomoci kresťanských cirkví, evangelickej cirkvi a katolíckej cirkvi, konkrétne Caritas Diakony, Miserere Misio, Nemecká biskupská konferencia, cirkev v núdzi a tak ďalej. Myslím, že je to potrebné povedať, pretože často tu vzniká v parlamente dojem, že kresťania sú ľudia druhej kategórie, kto ide v nedelu do kostola, veľmi sa približuje kresťanskému fundamentalizmu ak to ide každú nedelu, tak je v skutočnosti už kresťanským talibanom. Takže um, hovorím vám jasne, sú to pracovníci rozvojovej pomoci kresťanskej organizácie, ktorí bojujú proti eh, mezečeniu ženských pohľadných orgánov a ich práca je nekonečne cenná. Teraz v mene eh, skupiny LD pani Birda. Ďakujeme. Veľmi ma teší to, čo povedala pani komisárka o uplatňovaní e, tohto akčného plánu v praxi s cieľom bojovať e, proti tejto hroznej forme násilia voči ženám a deťom e, ženské obriezky. Všetci sme uvádzali konkrétne čísla z EÚ aj z celého sveta, ale v skutočnosti nevieme celkom presne, koľko dievčat e, čelí tomuto mrzačeniu každoročne, pretože nemáme dostatok dôvodných informácií. Môžeme však povedať, že zraniteľné dievčatá často už z izolovaných komunít našej spoločnosti sú najviac vystavené tomuto e, nebezpečenstvu chceme lepšie zhromažďovať tieto e, údaje, chceme lepšie bojovať e, a pritom nemáme e, dostatočný prehľad. Podľa nedávneho oznámenia komisie chce táto pomáhať členským štátom zvyšovať osvetu o tomto fenoméne, taktiež chce poskytovať informácie odborníkom vo Veľkej Británii. Prvý a jediný prípad súdneho konania doktora Damasinu, ktorý vykonával respektíve ktorý odmietol vykonať MPO je naozaj jediným a smutne jediným príkladom. Tento lekár sa vyjadril, že nikdy nemalo školenie eh, v obeci MPO v rámci svojho vzdelávania a nikdy nepočulo o tom, že by sa v nemocnicách vykonávali tieto praktiky. Musíme poskytovať eh, dostatočné vzdelávanie učiteľom aj lekárom, aby dokázali rozpoznať varovacie signály, aby vedeli, čo urobiť eh, keď sa preukážu dôkazy. Toto školenie e, môže trvať iba niekoľko dní, ale môže e, poskytnúť dostatočné e, znalosti a vedomosti, aby sa zabránilo dievčatám trpieť po celý zvyšok života. Isté, že e, osvetová kampaň je dobrým začiatkom, ale nestačí to e, na zastavenie tejto hroznej praktiky. Musíme spolupracovať veľmi úzko priamo s komunitami, aby sme tieto praktiky zastavili. Musíme o tom otvorene hovoriť. Musíme podporovať odvážne ženy, ktoré nechcú, aby ich dievčatá museli byť obrezané a taktiež e, musíme pomáhať odborníkom rozpoznávať varovné signály. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu a pol pani Björk Zague. Ďakujem. mrzačenie ženských pohľadných orgánov je hrozným zločinom a prejavom násilia na ženách. Toto násilie eh, prebieha v rôznych kontextoch, ale v skutočnosti je vždy cieľom potláčať práva žien, obmedzovať ich životný priestor, obmedzovať ich sexualitu, obmedzovať ich prítomnosť vo verejných priestoroch. Násilie voči ženám a dievčatám je hlboko zakorenené v našich tradíciách a mrzačenie ženských pohľadných orgánov je eh, mimoriadne zlým príkladom eh, tohto násilia voči ženám. Ak chceme konať efektívne, eh, musíme zakomponovať tento boj do rozsiahlejšej činnosti a boja proti všetkým formám násilia voči ženám a dievčatám. Potrebujeme prejavy feministickej solidarity, aby spoločnými silami sme dokázali bojovať prospech všetkých žien a dievčat, aby mohli žiť život bez násilia. Musíme sa však pozrieť aj na štrukturálne formy e, tohto patriarchálneho násilia, ktoré sa vyskytuje v našej kultúre. A to sa vracia späť až k dobám upaľovania bosoriek. Ženy musia platiť za tieto praktiky tým, že žijú v strachu. A práve takýto strach im môže dominovať celý život. Násilie voči ženám a devčatám je porušením Eh, základných práv. A preto komisia musí prísť s konkrétnym legislatívnym návrhom, ako bojovať proti všetkým formám násilia, vrátane MPO. Teraz na dve minúty, pán Sebastiano. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať aj pani komisárke za to, že prišla a chcem zablažovať autorke tejto otázky, ktorú považujem za mimoriadne relevantnú. Som tu v menšine ako muž. Myslím si však, že už len to, že som tu prítomný, by malo dokázať, že je to téma, ktorá sa týka celej spoločnosti, nielen žien. Opäť raz je tu veľký rozdiel medzi slovami komisie a jej činmi. Oznámenie z roku 2013 je vynikajúcim oznámením, ale nevidíme, že by sa niečo konkrétne v praxi robilo s cieľom naplniť ho. MPO je naozaj zločinom a je potrebné k nemu pristupovať vo všetkých formách. Komisia vyzýva členské krajiny, ktoré neuplatňujú princíp všeobecnej spravodlivosti, aby tak robilo a je potrebné, aby sa zakročilo eh, voči ľuďom, ktorí vykonávajú tieto praktiky, aby nečelili beztrestnosti. Toto nie je však len právny problém, je to problém, ktorý súvisí aj s násilím voči ženám. A to predovšetkým musíme teda vyzvať komisiu, aby dodržiavala smernicu boja proti násilu eh, na ženách. Iba v 41 prípadov mrzačenie ženských plných orgánov e, sa rieši na súdoch EÚ, pričom e, stovky tisícov sú vystavené tomuto riziku. E, milióny žien už boli vystavené tieto praktiky a pritom to považujú za zvyk, nevnímajú to ako zločin, podľahli tlaku svojich rodín, musíme zvýšiť ich sebavedomie, tak aby sa odvážili. Musíme taktiež pracovať na integračných programoch, pretože, ako hovorí UNICEF, chudoba a marginalizácia budú naďalej šíriť tieto praktiky v Európe. Potrebujeme mať dostatočne e, silné osvetové kampanie, ako aj politiku pristahovalectva a integrácie, aj zelovú politiku. Musíme zaujať holistický prístup a po ňom volal parlament už v minulosti. E, ďakujeme pekne. Teraz pán Bu, pani Buch, menej vtedy. Thank you. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Sú desiatky tisícov takýchto prípadov v Spojenom kráľovstve. Ani jedna osoba e, nebola predvedená pred súd. Je to naozaj politika, ktorá e, zlyhala, politika multikultúrnosti a preto k takému dochádza e, v Spojenom kráľovstve. Spolení zástupcovia u nás zatvárajú pre takýmto takouto praxou oči, aby neurazili menšiny, aby neboli označení ako rasisti, chýbajúca integrácia v týchto komunitách a e, bojazlivá politická e, bojazliví politici to je dôvod, prečo tisícky mladých eh, dievčat a žien naozaj eh, podliehajú takýmto eh, postupom musí to skončiť. Politici a súdy musia byť odvážne a chrániť deti. To musí prevažovať nad zastaralou politickou korektnosťou. Ďakujem pani Búr. Je tu modrá karta na vás. Chcem, aby sa používali čo najmenej dnes večer, ale pýtam sa, či s ňou súhlasíte. Pani Bierda, ja súhlasím s tým, že sa že treba spraviť viac na boj proti MPO aj v Európe, ale prečo UKIP eh, nechcel hlasovať za uznesenie Európskeho parlamentu v decembri 2013, eh, jednoznačne sa odsudzovalo MPO. Myslím, že UKIP by eh, lepšie využili svoju energiu na to, aby sa pokusili o spoluprácu, tým sa môže niekedy svet zlepšiť k lepšiemu. Ja som tu nebola, keď to bolo predložené, ja som ešte nebola poslankyňa, ale aj liberálni demokrati majú dosť veľký podiel na zlyhaní eh, multikultúrnej politiky a politickej korektnosti, takže naozaj si nemyslím, že je to správne obvinenie. Madame Mayer, pour une minute. Pani Mayer, na minútu teraz. Ja, dank u eh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Predstavte si 15-ročné dievča kvôli nejakým rituálom sa stane obeťou takéhoto násilia. Je to naozaj e, zasahovanie do jej ženskosti. Toto mrzačenie je nepripustné, treba proti tomu zakročiť pol milión na e, obeti v EÚ. V mnohých e, krajinách je to e, trestne stíhaný e, Eh, priestupok. Napríklad v Holandsku eh, ale 80 prichádza zo Somálie alebo Eritrej. Takže týka sa to eh, naozaj predovšetkým migrantov. Musíme niečo spraviť na politickej úrovni a naozaj zakročiť proti MPO. A taktiež netreba zabúdať na Eh, na úlohu islamu. Ďakujem. Teraz pani Estaras Feragut na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. My odsudzujeme ako EPP mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Je to nepripustné. Každých 6 minút je nejaké dievča obeťou. 28 krajín naďalej pokračuje v ženskej obriezke. Nejde o tradície, náboženstvo alebo kultúry, ide o zločin. Martin Luther King povedal, že je vždy na čase konať správne Eh, hnutie Waris Diris eh, sa rozhodlo prelomiť eh, ticho a dievčatka vypovedali o tom, ako boli zmrzačené v troch rokoch. Jedno dievča nám povedalo o všetkom, čím si muselo prejsť a je s nej hovorkyňa. V svadobnú noc e, potom e, manžel e, zmrzačil vlastnú manželku. Ženy jednoducho musia byť zmrzačené, pretože inak sa považujú za prostitútky. Je to dôkaz panenstva. Po takomto zmrzačení ženy sú často fyzicky aj mentálne celý život chore. V Somálsku sa hovorí, že to, čo sa týka nás, sa týka aj iných a preto od komisie e, žiadame viac politickej vôle na odstránenie tohto mrzačenia ženských pohlavných orgánov. E, treba jasne stíhať takéto prípady a naozaj sa zasadiť za odstránenie na celom svete. Pani Ward, na minútu. Mňa e, dojalo stretnutie s tými, ktorí bojujú proti MPO, podporujú ženy v komunitách, kde sa takáto prax e, uskutočňuje Kampane však žijú iba istý čas, e, otázky však ostávajú, ale musíme sa spolu s občianskou spoločnosťou snažiť o zvyšovanie e, povedomia a e, uplatňovať politiku nulovej politiky. Treba naozaj podporovať dotknuté komunity, aby mohli svedčiť o svojich skúsenostiach. Sú svedectva tých, ktorí to prežili a to môže prelomiť to tabu. môžu vypovedať aj napríklad právnici alebo e, lekári, aj muži, aj ženy. E, to ukáže, že to treba riešiť tak doma ako v zahraničí. Nulová tolerancia voči vo voči MPO, to znamená aj otvorená diskusia o tejto praxi, e, zmena slovníka, ktorý sa používa. Rečnička je prerušená. Ďakujem pani Žitňanská na minútu a pol

Ďakujem pekne. La parole est à madame Becerra pour... Pani Besera na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pani komisárka. MPO to je naozaj kruté, brutálne e, zasahovanie do e, ľudských práv. Nemôžeme to tolerovať. Tradičná kultúra, e, náboženstvo to nie sú žiadne argumenty. Ide o skutočnú, skutočný organizovaný terorizmus namierený proti ženám. Týka sa to aj EÚ. Chceme konkrétne kroky, dostatočný rozpočet a jasný harmonogram a taktiež ratifikovanie e, dohovoru z Istanbulu EÚ a lotišské predsedníctvo by z tohoto malo spraviť svoju prioritu. A aj Sachorová cena z rok 2014 povedala, že keď sa zmrzačuje nejaká žena, tak to ako keby sa zmrzačovala naša dcera, matka a tak ďalej. Teraz pani Valina na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, mrzačenie ženských pohlavných orgánov to je e, naozaj veľmi brutálne porušovanie práv žien a dievčat. E, je to najextrémnejšie prejavenie sa patriarchálnej dominácie a preto treba toto mrzačenie uznať ako formu stíhania založeného na pohlaví a uplatňuje sa teda dohovor OSN o utečencoch. Pani komisárka, bude ťažké to spraviť, e, pokiaľ krajiny ako napríklad Španielsko e, vracajú do týchto krajín e, ženy a dievčatá. Toto sa týka všetkých žien aj mužov, ktorí veria v spravodlivosť pre všetkých ľudí. Neplatí žiadna výhovorka. Ďakujem teraz pani Korau na minútu. Pán Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, uvedomujem si, že sú tu síce väčšinou eh, kolegyne, ale chcela by som uviesť eh, niekoľko informácií. Amnesty International hovorí, že je to množstvo miliónov žien, ktoré sú podrobené FGM ročne. v Európskej únii je to okolo 500 tisíc žien a mnohé z týchto činov sa dejú na území Európskej únii sú tieto, e, táto prax má rôzne mená, obriezky a podobne, ale no, toto všetko má nielen fyzický dopad, ale takisto aj psychický dopad, pretože v podstate je to útok na dušu e, ženy. Takže musíme prijímať e, akty na prevenciu a preven, plán prevencie je určite veľmi dobrý, ale musíme predovšetkým pracovať v oblasti azylového práva, malo by byť e, jednoduchšie pre žiadateľov a žiadateľky azylu získať. Ako, ako nebyť za nulovú toleranciu, je to proti našej kultúre, proti našej európskej civilizácii. Tieto hrozné čin, činy sa týkajú e, e, pol milióna dievčat a žien v Európe. Je to škandál. EÚ podporovala masívnu imigráciu bez toho, aby trvala na asimilácii a má to takéto následky. E, hovorí sa o zaručení ochrany pre obete prostredníctvom azylových postupov, ale dôsledkom by bolo, že e, v krajinách pôvodu sa možno, že posilnia takéto postupy a vzniknú nové trasy pre imigrantov. Sú však mnohé právne opatrenia, ale majú to výlučne v rukách členskej krajiny. Ak by EÚ niečo spravila, tak to nebude predstavovať žiadnu pridanú hodnotu. Ďakujem teraz pani Gabriel na dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť, že nie je žiadna kultúrna, tradičná ani náboženská výhovorka pre MPO. Musíme ukončiť takéto zločiny. Chcem zdôrazniť 5 bodov. Poprvé, oznámenie Európskej komisie z novembra 2013 sme e, všetci e, toho názoru, že treba jasný harmonogram pre uplatnenie akcií zo zoznamu a po druhé, kľúčová úloha Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví, tak aby členské krajiny e, mohli vypracovať špecifické ukazovateľov MPO a taktiež vonkajší vonkajšia časť e, politiky na boj proti MPO. Tu chcem zdôrazniť význam súladu a koordinácie medzi vami, pani komisárka, vysokou predstaviteľkou, mimoriadným predstaviteľom pre ľudské práva a komisármi e, pre rozvoj, humanitárnu pomoc a migráciu. Tu treba koordináciu, výmenu informácií a doplnkovosť akcií, tak aby globálny prístup EU bol konkrétny. Po štvrté, myslím, že je dôležité začať rozmýšľať o zohľadnení MPO v migračnej politike najprv pri e, žiadostiach o azyl, ale aj e, čo sa týka dievčat e, z dotknutých komunít, tu ich netreba vracať a taktiež e, netreba súhlasiť s lekárskou ženskou obriezkou, či už s lekármi alebo bez, ide o porušovanie ľudských práv a e, zvyšovanie povedomia súvisiacej kampane to musia mať na vedomie, aby sme náhodou jedno zlo nenahradili druhým. Ďakujem pekne pani Rodriguez na minútu. Ďakujem pekne pani predsednička. Nie je žiaden, žiadne odôvodnenie pre vykonávanie praxe zmrzačovania pohľadných úranov žien žiadnymi náboženstvami ani nikým. Mladé ženy, ktoré sú zmrzačované, deje sa to už aj v Európe a je ich 500 tisíc ročne a ďalších 200 tisíc možno sa stane čoskoro obeťami tejto praxe na území Európskej únie. Ženy sú v ohrození že budú unášané do zahraničia. Naozaj to sú stredoveké praktiky, pretože presne tam takéto praktiky patria. Je to barbarské a je to úplne strašné, keď vidíme, aké sú tu čísla. Komisia, môžete nám tieto čísla potvrdiť? Je to ozaj 500 tisíc? Alebo koľko? Myslíte si, že toto číslo je malé alebo vysoké? Čo si myslíte, komisia? Sú tieto čísla naozaj aj potvrdené, tieto počty? Ehm, takisto ženy sú obrezávané rôznymi hrdzavými nástrojmi, nožmi a Európa musí prijať príslušné opatrenia. Pani Višnevská, ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Počúvam túto diskusiu a som na jednej strane um, trošku poburená, trošku som aj sklamaná, pretože ehm, bol tu nedávno Svetový deň tolerancie proti FGM ehm, a už to bolo 9. krát. A čo, aké sú údaje? Údaje sú také, že ešte stále je na svete 140 miliónov žien, ktoré sú obrezané a týmto tým trpí trpí viac ako 2 milióny žien e, po svete a asi 6 tisíc žien denne e, je podrobených tejto praxi a že v Európskej únii máme 500 tisíc takýchto žien. A to je úplne strašné, že v 21. storočí tu na našom území sú takéto statistické praktiky a ja počúvam túto diskusiu, ale nič konkrétne e, sa tu e, neodznelo. Ani to, čo ste povedali vy, pani komisárka, ženy trpia. Kto sa o ne bude starať? Kto, si, kto sa bude starať o, o ich život, ak my nie? A čo konkrétne, pani komisárka, čo konkrétne spätne ste nabrhli, kedy už e, sa dostane niečo, niečo, niečo skutočné. Teraz pani Forenca na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, kolegyne, Myslím si, že musíme túto diskusiu dať do kontextu. Téma nesúvisí s kresťanskými hodnotami alebo inými e, otázkami. Táto téma skutočne nie je pre nás. E, myslím si, že e, právo na právo na vlastnú existenciu ženy, právo na celistvosť jej tela. Jednoducho e, toto sú základné práva a my musíme proti porušovaniu týchto práv bojovať všetkými formami. Nemôžeme už to viac tolerovať, nemôžeme už ani čakať tu v, e, v Únii, aby sme, kým sa my chceme sa pripojiť k istambulskému dohovoru, chceme, aby to podpísali aj členské štáty. Máme štatistiky od Eurostatu o všetkom možnom, ale pritom nemáme dostatočný prehľad o tom, aký rozmer má tento problém v Európe. Rečnička bola eh, prerušená, pretože jej vypršal čas. Teraz pani Koraca Bill, ďakujem pekne pani predsedajúca, pani komisárka Jorová. Bola som tu pred rokom, keď som e, vlastne e, hovorila o tomto oznámení komisie. A po roku je tu naďalej táto prax, ktorá sa dotýka miliónov dievčat, žien, nielen v Európe, aj vo svete. Je to trestný čin a tak k tomu treba pristupovať. A nastal čas, aby členské štáty naozaj kriminalizovali tých, ktorí túto prax uplatňujú. Je treba efektívne efektívne stíhať, obviniť rodičov. E, toto bude podstatné aj pre prevenciu. Keď to chceme zničiť v Európe, musíme takisto e, odstrániť aj beztrestnosť v tomto. Takisto musíme podporovať informovanie, osvetu, zvyšovanie povedomia o právach detí a takisto o zdravotníckých rizikách tohto tejto barbarskej praxe, ktorá spôsobuje fyzické a psychologické ško- psychické škody dievčatám. Je potrebné postaviť sa proti tradíciám, tradi- starým tradíciám, ako napríklad v Senegale. E, je tu organizácia Toska, ktorá podporuje ženy v tom, aby bojovali proti FGM vo svojej vlastnej komunite. Ale keď chceme byť úspešní e, v teréne, musíme takisto ale rešpektovať e, kultúru, náboženstvo, tradície, ale nemôžeme nikdy akceptovať, že násilie páchané na deťoch bude od, vysvetlené či odôvodnené, či ospravedlnené náboženstvom alebo kultúrou kultúrou. Takže prosím komisiu, aby ste využili všetky svoje prostriedky. Ďakujem pekne. Teraz pán Nilsson na jednu minútu. Tak, herr ordförande. Kvinnlig könsstympning som är en flera tusen år. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov eh, je tradícia stará tisíce rokov, veľmi eh, ťažko sa s tým bojuje, musíme uplatňovať eh, prístup nulovej tolerancie. Spoločnosť prešla modernizáciou a pritom milióny žien na celom svete ešte stále čile tejto praktike. MPO je spojené s veľkým tabu, najmä v oblastiach, kde sa pravidelne vykonáva. Ženy tvrdia, že tu nejde len o fyzický problém. Je to, akoby im niekto zašil ústa. Teda musíme vnímať nielen riziká eh, tohto mrzačenia, ale Musíme to vnímať ako súčasť celej politiky voči ženám, ktorá bude posúvať ženy vpred vo všetkých oblastiach. Musíme e, sa snažiť naďalej rozvíjať feministické formy e, politik na podporu žien na celom svete. Ďakujem pekne, pani Girling, Ďakujeme pani komisárka, pani predsedajúca, všetci súhlasíme, že MPO je jedna z najbar- perskejských eh, foriem eh, obmedzovania sexuality žien a ovplyvňuje ženu eh, po zvyšok jej života. Otázka dne však znie, čo s tým urobiť tu v Európe. Ja si myslím, že je vynikajúce, že sme tu všetci zhromaždení a že hovoríme o ďalších krokoch. Podľa mňa je na čase, aby sme pristúpili k týmto krokom. E, príliš e, málo. E, tieto činy trestáme, musíme zdieľať lepšie postupy, musíme to zakotviť v legislatíve, musíme zvýšiť úspešnosť súdnych koraní, aby aj naša politika bola úspešná. Kolegyňa Birder hovorila o Veľkej Británii trochu a taktiež o nedávnom pokuse súdneho konania v súvislosti s týmto proznačením, a to napriek tomu, že 1,4 milióna libier pred rokom predseda vlády vyčlenil na tieto účely, pritom lekár bol v podstate oslobodený súdom s tvrdením, že nevedel o týchto praktikách. Teda je na čase, aby sme využili túto kampáne na konkrétne činy. Ďalšia rečnička. Mrzačenie ženských pohľadných orgánov je nepochybne jedna z najhorších foriem násilia. Je to hrozné porušenie ich práv a je to taktiež porušenie práv detí. Uh, E, spôsobuje to hrozné zranenia aj fyzického, aj psychického charakteru a je to jeden z najbrutálnejších aktov patriarchálneho typu voči ženám. Taktiež je to zločin, ktorý prebieha, tak povediac, neviditeľne. A boj proti e, takýmto krokom sa nesmie oddeliť od širšieho boja proti. Znám obmedzovať e, sexuálne reprodučné práva žien, prístup k sexuálnemu e, vzdelávaniu, k výchove, taktiež zvyšovaniu e, možnosti zdravotnej starostlivosti. Musíme proti tomu bojovať. V dôsledku hroznej makroekonomickej koordinácie zo strany EÚ dochádza k týmto situáciám v našich členských štátoch. Tieto ženy musia mať nárok uplatňovať si svoje práva naplno. Pani Matera, minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. V roku 2006 Európsky parlament poprvýkrát poukázal na túto tému vo svojej rozprave a taktiež upozornil, že je potrebné venovať sa jej čo najrychlejšie na európskej úrovni. Vychádzalo sa z toho, že napriek tomu, že e, tieto praktiky pochádzajú z kultúr, ktoré sú nám vzdialené, predsa mnoho žien v Európskej e, únii Mm, čelí e, a je vystavený týmto praktikám. V novembri 2013 komisia, ktorú by tu zastupujete, pani komisárka, uviedla celý rad krokov s cieľom odstrániť e, tieto barbarské praktiky. Ale v skutočnosti nemáme žiadne konkrétne plány a preto nedokážeme vyhodnotiť, nakoľko e, bol tento program naozaj efektívny, teda je na čase veci napraviť Musíme podporiť členské štáty v uplatňovaní národných pravidiel v snahe bojovať proti e, týmto činom a to musí byť spojené aj s konkrétnou formou podpory obetí a musíme podporovať odborníkov a aj jednotlivé komunity, ktoré vykonávajú tieto praktiky vo februári. Konkrétne 6. februára sme si pripomenuli Medzinárodný deň nulovej tolerancie voči MPO, ale ak chceme, aby naozaj mal tento deň nejaký význam, aby prispel k odstraňovaniu týchto praktík, je na čase, aby sme e, prešli od slov k činom. Ďakujeme pekne. E, pán Machta. E, Ďakujem pani predsedajúca. Je nás málo rečníkov a pritom ide o závažnú tému. Je to škoda. Treba výjsť e, z kliše. Táto téma sa musí dotýkať aj e, mužov. E, dôležitý je, dôležité je vedieť, o čo ide. Pri MPO ide o mrzačení, zranení alebo niekedy zabití žien Odrkadluje to nerovnosť hlboko zakorenenú medzi mužmi a ženami. Vy ste to už povedali, nie je to iba africký problém, týka sa aj Európy. Čo teda treba spraviť? V súčasnosti treba zvyšovať povedomie a treba uľahčovať e, posun e, mentalít a treba ratifikovať e, dohovor z Istanbulu a aj azylový systém by mal zohľadniť toto zlo, chyba je koordinácia v niektorých krajinách. Tieto ženy nie sú obete, sú to bojovničky, ako povedal doktor Mukwage a musíme bojovať spolu s nimi. Ďakujem pekne. Merci, madame Jiménez Becerril, pour 1 minute 30. Pani Chimenez Becerril na minútu a pol. Ďakujem. Obrázkom sa dá povedať viac než tisícom slov. Keď sa pozerám na fotku, na ktorej je žena, eh, drží nôž, ktorú vykonáva MEO Um, tento zločin, pretože uh, takéto poškodzovanie ženských pohľadov naozaj je zločinom. Mnoho uh, žien uh, žije s touto praktikou dennodenne. Ženy sú obeťami týchto praktík, len aby si mohli nájsť manžela, inak budú odmietnuté jeden e, prípad 9-ročného e, dievčatka, keď ho otec e, zobral na údajnú oslavu v roku 93 a tam ju zrazu chytili do ruky a pristúpili k činu. Tieto udalosti sa dejú denodene v Európe. Španielsko má podpísanú dohodu, na základe ktorej rodičia sa zavezujú, že nebudú vykonávať toto mrzačenie ženských pohľadných orgánov na svojich dcerách. A toto by malo byť spojené aj s finančnými trestami, ako inými formami trestov. Musíme byť naozaj konsekventní, urobiť všetko preto, aby sme pochovali tento nôž, ktorý je na tejto fotografii, ktorým sa obrezávajú ženy. Pani Binklevičute. Ďakujem, pani predsedajúca. Mrzačenie ženských pohľadných orgánov je zakorenená tradícia v mnohých regiónoch sveta, ale zároveň je to najkrutejšia forma násilia na ženách. Predstavuje to porušenie práva ženy na e, fyzickú nedotknutelnosť e, v súčasnosti zhruba 500 tisíc žien v Európe je e, vystavených riziku Eh, tieto obriezky, pričom viacero rozhodných konaní eh, spojených eh, s týmito praktikami sa týka iba 41 prípadov podľa Inštitútu pre rovnosť. Musíme poukazovať o mnoho viac na tento problém, upozorňovať na ňo. Európska únia musí zabezpečiť plnoprávne naplnenie trestnej zodpovednosti za tieto činy. Pani komisárka, naozaj od vás očakávame konkrétne kroky. Pán Štýr, na minútu a pol. Ďakujem. Mrzačenie ženských pohľadných ranov sa týka 140 miliónov žien na celom svete. To už sme si vypočuli. A 500 tisíc žien v EÚ. Nie zriedka Dôvodom na tieto činy sú rôzne kultúrne tradície, avšak tieto tradície sa musia obmedziť, ak dochádza zároveň k porušovaniu ľudských práv, tak ako nepochybne tomu je v prípade tohto mrzačenia pohľadne orgánov. Ehm, každý človek má právo na slobodu, na bezpečnosť a dôstojnosť, ehm, taktiež musíme e, bojovať proti akýmkoľvek formám mučenia, toto mrzačenie e, je taktiež porušením práva na život. Musíme chrániť obete aj tie ženy, ktoré sú vystavené tomuto riziku. Musíme bojovať proti týmto škodlivým tradičným praktikám. MPO sa vykonáva v minimálne 28 krajinách v Afrike, Blízkeho východu a Ázie. Všetky tieto krajiny dostávajú rozvojovú pomoc. Musíme využiť práve túto pomoc ako nástroj boja proti MPO. Rozvojová politika sa musí tiež využívať v snahe bojovať proti všetkým iným formám porušovania ľudských práv. A preto ja ako člene výboru pre rozvoj chcem požiadať pani komisárku, aby nám povedala, do akej miery spolupracuje s komisárom Mimizom v tejto veci. Ďakujem. Pani Giuffrida na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Pred niekoľkými dňami pri príležitosti e, dňa boja proti e, mrzačení ženských pohľadov, ktorý vyhlasilo VHO a OSN, sme sa dozvedeli hrozné čísla. Milióny e, dievčat na celom svete trpia kvôli týmto praktikám v africkom rohu, v Eritreji, v Egypte, v niektorých krajinách dokonca až 90 populácie žien je vystavených týmto obriezkam. V Taliansku napríklad sa odhaduje, že 40 tisíc žien sa stalo obeťou um, tohto mrzačenia ženských pohľadných orgánov. Stávajú sa z nich uh, len objekty, uh, strácajú akúkoľvek možnosť pôžitku. Musíme zaviesť veľmi prísne sankcie a tresty taktiež musíme pomáhať a podporovať obete Musíme organizovať eh, rozsiahle kampane voči tým, ktorí sa snažia odôvodniť a obhájiť tieto praktiky eh, náboženskými tradíciami. Musíme poskytnúť eh, dostatočnú odvahu týmto ženám. Pani Regner. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Vy ste od nás v podstate počuli skoro to isté posolstvo. To je jedno, či sme zľava alebo sprava. <clears throat> Sme jednoznačne za to, aby sme my, poslanci, poslanky, nepovedali, že mrzačenie e, porušuje ľudské práva, že je to zločin. A e, dôsledkom má byť to, že EÚ tu nebude iba diskutovať, ale že bude konať. Informačné kampane boli spomenuté, ale mne naozaj záleží na tom, aby sme naozaj aktívne žiadali, aby MPO bolo dôvodom na udelenie azylu. E, to vám dávam do pozornosti. My ako európsky poslanci sa za to zasadzujeme a e, myslím, že to tu dnes viac hlasne jednoznačne odznelo. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave pani Petie na minutu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ehm, mrzačenie často veľmi mladých dievčat eh, spôsobuje umyselné utrpenie so závažnými dôsledkami, veľká bolesť, zápaly, komplikované tehotenstvo a pôrod, časté úmrtie. To sú iba eh, niektoré dôsledky takýchto brutálnych neludských eh, činov. MPO vážne porušuje dôstojnosť eh, dievčat a žien na celom svete a taktiež je to porušenie ľudských práv a práv dieťaťa. Chyba eh, uplatňovanie opatrenia, preto sú dievčatá eh, mrzačené aj v Európe alebo sa vyšľú do krajiny, odkiaľ pochádzajú ich rodičia. Musíme E, sa zasadiť za to, aby tieto dievčatá neboli obeťami a rodičia musia byť stíhaní. Pán Saro Santos na minútu. Ďakujem pekne. Blahoželám Európskej komisii k akčnému plánu. Je zaražajúce, že v 21. storočí je ešte stále potrebné o tejto otázke hovoriť, ako sme vôbec dospeli e, k takémuto niečomu, prečo takáto prax prežíva vo svete alebo v Európe, dokonca v mojej krajine. Je veľa prípadov mrzačovania žensk- mrzačenia ženských pohlavných orgánov, desiatky tisícok e, prípadov v Európe. Európske aj medzinárodné, aj národné inštitúcie majú e, možnosť zakročiť, ale dôraz treba klásť aj na vzdelávanie, na e, zvyšovanie povedomia aj v ohrozených komunitách. Európska komisia chce zohrať aktívnu úlohu v boji proti násiliu páchanom na ženách. Musí sa uplatňovať aj dohovor z Istanbulu. Ďalší rečník. Správa z roku 2013 Európskym inštitútom pre rovnosť e, pohlavy konštatuje, že MPO, toto moderné barbarstvo e, je celosvetovým fenoménom. Sú obete, alebo možné obete, sú v EÚ, v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Nemecku konkrétne mrzačenie ženských pohlavných orgánov, to je porušovanie ľudských práv. A preto treba proti takémuto e, mrzačeniu bojovať a musí sa z toho stať e, dôvod na udelenie azylu. Hovorili sme o e, databáze, ktorá by ochránila dievčatá, taktiež trestnoprávne stíhanie e, autorov takéhoto mrzačenia. Ďakujem. Ďalší, ďalšia rečnička. Ďakujem za slovo. My spoločne e, bojujeme proti tomuto fenoménu. Počuli sme tu hrozné veci dnes večer. Ja ľutujem, že nás je tu tak málo Počas tejto rozpravy 420 eh, žien a dievčat bude obeťou ženskej obriezky. Nás je tu maximálne 30, naozaj to lutujem. A taktiež lutujem, že tu je tak málo mužov. Vážení páni, aj ženy majú eh, nárok na eh, sexuálny život. Práve o toto ide. Je to teda boj, ktorý bude dlhý. Musíme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

osobitne, aby došlo ku kriminalizovaniu páchateľov takýchto trestných činov aj na báze exteritoriality týchto pol milióna obetí, ktoré žijú v Európskej únii a keď pozrieme na to, že len 42 prípadov sa dostalo pred súd, to je strašné ďalej. Keď e, mm, chceme riešiť tento problém, je treba dobre preskúmať všetky aspekty, lebo zdá sa, že o ňom nevieme dosť a musíme takisto vzdelávať profesionálov, e, musíme chrániť tých, ktorí sú priamo ohrození. Ne, takisto v oznámení komisie nie sú žiadne konkrétne dátumy, je to len taký pekný zoznam vytúžených e, želaní. Ďakujem pekne teraz pani Tomášič. Ja absolútne podporujem prijatie prísnejšej legislatívy, aby táto chorá prax e, zanikla na území členských štátov. EU, ale myslím si, že nie je problém s najlepšou legislatívou, problém je s implementáciou tejto legislatívy, ktorá si vyžaduje rozhodný postup v členských členských štátov, ktoré doteraz boli veľmi neúspešné v boji proti týmto praktikám na svojom území. A musí sa to stať súčasťou politiky verejného zdravia, musí sa, musia byť zapojené do tejto osvety aj v um, jednotlivé komunity, pretože práve izolácia komunity spôsobuje, že oni sa obracajú ku svojim tradičným praktikám, ktoré si priniesli z, zo svojho pôvodného domu. Európska únia musí urobiť jasnú čiaru a povedať, že napriek multikulturalizmu toto trpieť nemôžeme. Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Pani Bilbao Barandika, myslím si, že je potrebné prijať multidisciplinný prístup k vzdelávaniu, zdravot, vzdelávaniu predovšetkým zdravotníckých pracovníkov a takisto z šírenie osvety, pretože toto je naozaj barbarská prax, ktorú podporujú rôzne eh, tzv. tradičné kultúry. Jednoducho je to naša povinnosť nás všetkých eh, a všetci, ktorí je potrebné teda zabezpečiť koordinovaný postup. E, znamená, že je treba nájsť možnosti identifikovania riskantných alebo rizikových skupín, rizikových rodín, e, sledovať e, tieto rodiny, z akých krajín pochádzajú a musíme pracovať s týmito rodinami, pretože našťastie dnes sa už dá aj zvrátiť alebo napraviť to zmrzačenie. Takže my my potrebujeme podporu takisto aj ostatných členov kolegia komisárov. Grazie, i dati sulle intollerabili pratiche di mutilazione genitale ďakujem pekne mm, údaje o tejto praxi hovorí pani chinnici ukazujú, aký je to ja v Európskej únii a toto je, e, sú len údaje, ktoré ešte možno nie sú úplné pravdepodobne a ktoré vyjadrujú, že naozaj je potrebné konať tejto otázke a podporovať e, obete. No už, ale nedostatok údajov e, vlastne vedie k tomu, že nevieme, k, koho máme podporiť, ktoré sú tie obete a ako s nimi pracovať. Často sú tieto obete aj oddelené od svojich rodičov, od svojich rodín, takže je potrebné prijať konkrétne kroky, osvetové kampane a urýchliť úsilie aj mimo Európskej únie, aby sme zabránili tomuto násiliu páchanému na ženách. A ukončíme túto catch the eye spontánnu rozpravu s pani Kodeva. Ďakujem pekne. Pani Hannibal. Hannibal. Ja som niekým, kto zastupuje mesto, kde, kde máme komunity, kde dochádza k eh, zmrzačovaniu ženských pohľavných eh, orgánov a je to absolútne barbarský čin a súhlasím so všetkým, čo tu odznelo o FGM ale keď budeme sa snažiť len presadzovať eh, zákon či právo, to nestačí. Eh, ani v Británii neboli žiadne úspešné súdne konania, aj keď máme legislatívu už niekoľko rokov v eh, platnosti. Francúzsko bolo trošku úspešnejšie. My musíme všetkým podporovať samotné komunity, aby chápali, čo, o čo ide, aby chápali ženy, ženy osobitne mladé ženy. Takže myslím si, že je tu potrebná oveľa väčšia podpora. A ak by Európska únia alebo komisia mohli pripraviť konkrétny plán s financiami a podporou týchto komunít, to by bola skutočná pomoc. Predsedajúca, ďakujem pekne. Týmto sme ukončili spontánnu rozprávu KHDI a ja dávam slovo pani komisárke Jourovej. Vážené dámy, vážení pánové, viešte prosím, že som stejne pobudila. Dámy a páni, Verte mi, že som rovnako poborená a šokovaná ako vy, pretože takáto prax pretrváva v takýchto obrovských číslach. A to nie len mimo Európu, ale aj v Európe. Ja som sa oboznámila s týmito údajmi len nedávno a naozaj som nevedela, že táto barbarská prax je tak hlboko zakorenená aj tu na našom kontinente. Dívala som sa na všetky možné nástroje, ktoré Európa má k dispozícii a ktoré majú k dispozícii členské štáty a musím konštatovať, že na strane členských štátov existuje legislatíva, ktorá dá, umožňuje trestne stíhať takúto prax, aj keď to nie je priamo uvedené v trestnom zákonníku, aj keď tam nie je konkrétne použitý tento termín zmrzačovania, ale je tam napríklad um, ťažká ujma na zdravie s trvalými následkami, ktorá je vysoko sankcionovaná vo všetkých trestných zákonníkoch v európskych krajinách, tak ja som bola naozaj prekvapená, že ako málo sa táto zákonná možnosť využíva v boji proti barbarskému, tomuto barbarskému trestnému činu. My tu hovoríme o nulovej tolerancii voči ženskej obriezke A pritom, keď hovoríme o novej tolerancii zločinu, ako by sme cítili, že to je samozrejme nulová tolerancia voči zločinu, to je jasné, o tom nikto nediskutuje. To nik- ale keď hovoríme o nulovej tolerancii mrzačenia ženských pohľavných orgánov, tak e, keď som konzultovala o tejto otázke, som narážala na argumenty typu, že veď predsa je to tradícia. Predsa je to niečo, čo už tu existuje sto, celé storočia a že to nie je také jednoduché len tak s tým skoncovať. A ja iste som prvou z tých, ktorá bude za zachovanie kultúrnych tradícií a mnohých kultúr, ale nezachovávať naozaj tradíciu, ktorá je v príkrom rozpore so zákonom, ktorá nemá miesto v Európskej únii. Takže opäť e, opakujem, že tieto nástroje tu existujú. Trestné právo, smernica o azile, ktorá platí, ktorú monitorujeme a to dáva členským štátom povinnosť sa zaoberať e, azylo, pri azylovej procedúre tými zraniteľnými tým zraniteľným skupinám, ktoré prichádzajú do Európy. Takže my máme legislatívu na mieste. Si myslím, že Európska únia by mala, ako keď už bolo povedané, že nemáme právo tlačiť na členské štáty, keď nie tlačiť, aspoň apelovať na členské štáty, aby naozaj lepšie využívali tie právne nástroje, ktoré už majú k dispozícii, ktoré existujú, aby neotáľali s trestaním takýchto praktík. A čo nám chýba, to sú údaje. Už to tu aj ocnilo, že nemôžeme dostatočne presvedčivo bojovať s niečím, o čom úplne presne nevieme, aké má rozmery a nemáme to zmapované. Ja by som tu mohla čítať rôzne štatistiky, nechcem vás tu týmto zdržiavať. Sú tu štatistiky, ktoré máme z členských krajín, kde tento problém je vážny. Mňa už zarazilo, že najnovšie údaje sú napríklad z roku 2007 to znamená, že na jednej strane nemáme žiadne čerstvé údaje, a to tiež nechápem, že prečo sa nesnažíme o lepšie zmapovanie tohto problému a novšie údaje. Ale na druhej strane máme aj čísla, ktoré pravdepodobne sú len odhadmi, ale pretože, ako som zistila, je naozaj veľmi ťažké tieto údaje získať. Takže je na nás, aby sme sa na túto otázku zamerali ehm, spolu s agentúrou pre rodovú rovnosť a Viete, že ja som už aj hovorila o tom, že pracujeme na novej stratégii pre rovnosť e, žien a mužov a že významnou kapitolou tu bude kapitola o boji proti násiliu páchanom na ženách. A tu sa budeme práve zaoberať e, prípravou akčného plánu, ktorý priniesie konkrétne kroky, ale moja skúsenosť je taká, že akčný plán nebude dostatočne spolahlivý, kým nebudeme mať dostatočne spolahlivú e, základňu údajov. A ako som povedala na začiatku, už na tom aj pracujeme. V tejto chvíli by som skončila. Myslím si, že tento problém sa bude ešte opakovať, pretože naozaj problém je závažný a ja vám budem k dispozícii nielen tu na plenárkach, ale aj medzi nimi, aby som vás informovala o tom, ako postupuje komisia a chápem vás všetkých, ktorí voláte po konkrétnych krokoch a konkrétnych aktivitách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Týmto končíme túto rozpravu.